Well, hello everyone. všetkým. Dostali ste program. Ak nemáte námietky, môžeme ho považovať za prijatý. Niekoľko oznamov. V prvom rade dostali sme dve korigundá z rady. Jednak lekárske pomôcky a príslušné nariadenie a potom diagnostické e, lekárske pomôcky in vitro a príslušné nariadenia. Parlament e, toto musí preskúmať a schváliť. E, zaslali sme to 20. marca v útorok všetkým členom a do 21. marca máte lehotu. Ak teda nemáte žiadne požiadavky, tak môžeme tieto dva dve korigenda schváliť na výbore Envy. Eh, a takisto teda sa to odohrá na plenárnom zasadnutí a potom správy o misii eh, parlamentu na COP24 v Katoviciach eh, do Nimegenu, to je Európske zelené hlavné mesto v, Holandskom, v Holandsku a misia do Číny a to je obchodná mis- e, jednak teda obchodovanie s emisiami, to sú tie oznámy a chcem pripomenúť, e, že na e, konci tohto volebného obdobia na budúci týždeň v Štrasburgu v stredu budem mať koktejl a chcem teda pozvať všetkých a takisto aj partnerov z komisie. Neviem, Dúfam, že aj komisári budú schopní prísť a e, zástupcovia rady 6.15 po hlasovaní v stredu, takže vás všetkých pozývame, ale e, ešte vás poprosím, aby ste to poprosili sekretariátu, ak teda môžete prísť. Dnes je e, tlmočenie v 20 jazykoch a ako obvykle máte tie materiály k stretnutiu k dispozícii elektronicky a toto stretnutie bude prenášané aj po internete. E, stretnutie 26. 7. februára e, a zápisní sa sú takisto k dispozícii. Ak nemáte žiadne námietky, tak to môžeme považovať za schválené. No a teraz prvá, prvý bod e, to je námietka podľa <clears throat> pravidla 106 týkajúca a autorizácie pre určité spôsoby využitia e, e, trioxidu chromu. E, spravodajca je pán Erik Hout, ale dnes ho nahradí pán Hosling. Takže pán Hosling, máte slovo. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyne, kolegovia, pani predsedníčka, musíme sa opäť raz zaoberať e, povolením vysokorizikovej látky. A síce ide o chrom trioxid. Je to karcinogénna látka pre e, ľudí a to bez e, nejaké minimálnej hranice. Spôsobuje to problémy. Konkrétne sa uvádzajú dve podmienky socioekonomické výhody prevažujú nad rizikami a nemáme žiadne alternatívy, ktoré boli bezpečné. Jasné informácie o tejto látke okrem toho sú nevyhnutné pre užívateľa a tiež žiadosť je e, veľmi široko poňatá. Chromtrioxid sa môže používať, e, dajme tomu, v rúžoch na tvár, taktiež e, v rôznych iných predmetoch až k leteckej doprave. Okrem iného je tých kohútikov, teda toto celé povoľovanie je veľmi nejasné a tiež nie je celkom jasné, aké riziká sú spojené s touto látkou. A čo sa týka teda aj hodnot, preto nie je možné vykonať podrobnú socioekonomickú analýzu a ďalej, okrem toho nie je možné preskúmať, aké alternatívy sú k dispozícii a preto podmienky pre povolenie nie sú splnené tým pádom. Komisia vo svojom dokumente členským štátom zo septembra 2018 tiež konštatuje, že iba čiastočne sú k dispozícii nevyhnutné informácie a tiež e, sú tam jasné nedostatky a neistoty. Dokument komisie pomenúva dve možnosti. Poprvé, zamietnúť povolenie a postupovať podľa naradenia ríč, Ďalej druhá možnosť, e, ignorovať, e, teda prerušiť povolenie vzhľadom na to, že chýbajú podrobné informácie a tiež vzhľadom dosiahnutia minimalizácie rizika. A tu teda adresujeme otázku komisiu, odkedy konformita je len e, dobrovoľná, čo sa týka teda dodržovania platnej legislatívy. Vychádza sa tu z rozhodnutia z roku 2019 a tam ide o anulovanie tejto látky v kontexte legislatívy REACH. Komisia je zodpovedná za to, aby boli splnené predpoklady na povolenie. Okrem toho, v prípade, že sú nedostatky e, v žiadosti je to závažné. Dajme tomu, ak žiadate o vodický preukaz, nemôžete povedať, že neskôr absolvujete test eh, zraku, eh, že to neskôr doložíte. To sa takto nedá ani v tejto záležitosti v prípade tejto látky nemôže neskôr doložiť eh, podrobnosti. Aj komisia neskôr musí predložiť alternatívy, inak kritéria povolenia nie sú splnené. K tomuto povolovaniu komisia už aj sama uviedla, a to súvisí aj s rozsudkom a s posudkom, že sama stanovuje podmienky, aby sa tie nedostatky napravili. Teda aj tu sa opäť postupuje podľa mota. Najskôr povolíme a potom doplníme dokumenty a potom komisia konštatuje tiež neistoty, ktoré sú spojené s dostupnosťou alternatív. Teda inými slovami, komisia rovnako ako v predchádzajúcom bode, na ktorý sa odvalávame, ktorý vyplýva z rozsudku, vlastne sa ocitá v tej istej situácii svojim vyjadrením vlastne dáva najavo, e, že e, to povolenie je v rozpore s platnou legislatívou vzhľadom na rozsudok, preto sa e, teda pýtame, či sa o tom bude na novo hlasovať, alebo či sa prehodnotí povolenie. Na toto musí komisia jasne odpovedať. Vlastne zamietnutie by bolo jediným správnym rozhodnutím, to je jasné, ale musíme tiež krom 6 v mnohých oblastiach sa to teda nasaduje od leteckej dopravy až k rúžom a preto by bolo potrebné e, nájsť alternatívy a to by malo teda ďaleko siahle dopady na rôzne sektory. Preto je dôležité dozvedieť sa, aké žiadosti firmy predložili a aké možnosti využitia sa už pozitívne potvrdili. Preto my chceme dosiahnuť skutočný kompromis, teda zamietnutie takéhoto povolenia, ďalej po druhé povolenie len na konkrétne účely ktoré povoluje nariadenie REACH podľa podmienok. A ďalej po tretie, využívateľia, ktorí nie sú pokrytí, na nich sa môžu stiahovať výnimky, aj to iba krátke dobo meradla, aby mohli dodatočne doplniť informácie. Teda ak chceme byť konzekventní v prípade tejto látky, musíme sa držať naozaj v plnej miere predpisov nariadenia REACH a priemysel ešte dostane poslednú možnosť napraviť nedostatky a preto musí byť jasné, že pri povolovaní tiež musíme dodržať rozsudok súdneho dvora inak. Sa ocitneme v situácii, že neregulárne niečo povolíme a to zdôrazňujem. V skutočnosti je jasné, ako by sa malo postupovať. Je to neželené riziko a to by sa malo minimalizovať neexistujú žiadne prahové hodnoty, je to jasne karcinogénna látka, musí to mať preto dopady. A takéto povolenie, ako ho stanovuje komisia, nemôže ostať v takejto podobe, je treba to napraviť. Ďakujem. Thank you very much. Uh... Ďakujem. Pani Grostek, prosím. Ďakujem. Ja vystúpim trošku v inom duchu, pretože by som rada podporila návrh komisie a vysvetlím aj prečo. Nikto nespochybňuje, že tento oxid chrómový je karcinogénny, mutagénny, taktiež reprotoxický, ale vyžaduje si to veľmi opatrné nakladanie, využívanie, aby sa teda chránili predovšetkým pracovníci, ktorí eh, manipulujú sa tú látku a taktiež, aby sa chránilo životné prostredie. Komisia vychádza zo stanoviska výboru EK a taktiež eh, vyhodnocuje, že rizika súvisiace s touto látkou sa dajú mm, držať pod kontrolou a teda táto látka sa môže využiť, eh, kým sa nenájde alternatíva, ktorá by bola eh, spolahlivá. Tento oxid chromový je využívaný v mnohých priemyselných postupoch. Ja poznám mnoho malých stredných podnikov v mojom regióne, ktoré túto látku využívajú. Ak by sme E, mali teda nejakú náhradnú látku, tak by to bolo iné. V každom prípade e, na tieto alternatívy sa vzťahujú rôzne limity a nedajú sa naplno nasadiť. Okrem toho, tento oxid chrómový je už v niektorých členských štátoch, okrem iného vo Francúzsku, e, súčasťou platných pravidiel. Máme tam veľmi prísne podmienky využívania tejto látky. Vo francúzska legislatíva je, je dajme tomu, stanovené, aké sú E, maximálne hodnoty vystavenia tejto látke a tie limity sú veľmi nízke. Nechápem, prečo by sme, dajme tomu, nemohli vychádzať z tohto príkladu. E, už existujú takéto porovnávacie hodnoty a ak by bolo možné tento produkt využiť za veľmi prísnych podmienok, s veľmi nízkymi limitnými hodnotami, tým pádom by sa to vyriešilo. Už e, to spomenul aj predrečník, bez predlženia povolenia by nebolo možné zaistiť povrchové ošetrenie rôznych eh, povrchov, eh, nielen v leteckom eh, sektore, ale aj v rôznych iných priemyselných postupoch. Taktiež by to spôsobilo ťažkosti, znamenalo by to, že by sa museli dovážať tieto súčiastky z iných regiónov, to by nám výrazne zvýšilo uhlíkové zaťaženie Taktiež by sme nemali prihľad o pôvode týchto látok. To by ohrozilo konkurencieschopnosť našich podnikov, ale tiež by sa to znamenalo, že tento problém by sa len presunul do tých regiónov sveta, kde pravidlá fitosanitárne a taktiež ochrany životného prostredia sú o mnoho menej prísne ako u nás. Teda, keď si vyvážime prínosy a rizika, povolenia e, niektorých spôsobov využitia e, oxidu chromového za istých konkrétnych okolností, tento návrh komisie e, podľa mňa e, je odôvodnený. Ďakujem. ďakujem a teraz pán bele. Yes, uh, thanks very much and... Uh, Áno, ďakujem veľmi pekne, dobrý deň všetkým. Uh, tie najdôležitejšie prvky už boli položené na stôl. Uh, v práve pani François Grostetovej len niekoľko prvkov. François hovorila uh, o malých a stredných podnikoch požiadavka na autorizáciu, ktorú predložila Lenxis, bola podporená alebo zahrania viac než 150 ďalších používateľov a väčšina z nich sú malé a stredné podniky, pre ktorých e, predloženie takej žiadosti nie je jednoduché, pretože je to veľká e, administratívna záťaž. Zároveň a medzi tým, kolegyňa a kolegovia, väčšie spoločnosti už majú autorizáciu na používanie tejto látky, dokonca na 12 rokov vo väčšine prípadov. To znamená požiadavky na autorizáciu, ktoré tu máme na stole, e, to je vlastne niečo oveľa viac obmedzené. 5, e, 4 až 6 rokov maximálne s jasnými kontrolami e, a s jasnými no, preskúmaniami, ako to podala François a e, správa poradného výboru, keď sa pozriete na ten text, tak to znie veľmi e, znepokojujúco z hľadiska zdravotného. Musíme byť veľmi obozretní, ale ten poradný výbor, keď si prečítate ten text, tak hovorí, že e, odkaz na zdravotné dôsledky, ako teda o tom hovorí ten, kto predložil námietku, že to nie je pravda. Poradný výbor, to sú vedci, a tí jasne hovoria, že celkový ten počet prípadov, eh, o ktorých sa hovorí v tej námietke a v tom príslušnom návrhu, ten je eh, pravdepodobne veľmi, veľmi nadhodnotený. Eh, a tá posledná veta je, že to používanie týchto odhadov, nové, opäť, opakované používanie týchto odhadov mimo tejto socioekonomickej analýzy by sa nemalo teda e, e, využívať. Ale to je práve to, čo ten e, predkladateľ námietky robí. Takže hovoríme vlastne o alternatívnych faktoch, ktoré sa v tej námietke používajú. A druhý prvok, a François hovorila o možných alternatívach, samozrejme, ak sú alternatívy, ktoré nie sú nebezpečné, takže by sa takéto alternatívy mali používať. Ale opäť poradný výbor hovorí, že, po, že, že e, teda súhlasia aj veci s tým, že e, tieto alternatívne možnosti nie sú realizovateľné v tom časovom rámci, o ktorý ide, lebo je to veľmi komplexný text. A teraz ten posledný prvok, rozsudok súdu zo 7. marca. Mohla by tam byť paralela, ale nie je to mm, ešte dokázané, nie je to isté a skutočne dajme komisii čas, aby sa tým ešte zaoberala, aby sa zaoberala dôsledkami tohto súdneho prípadu. V každom prípade na záver myslím, že môžeme povedať, že e, sme v období, e, keď e, proti každej autorizácii niekto niečo namieta. François hovorila o nebezpečenstve outsourcovania e, tejto látky mimo Európskej únie. Neriskujeme teda toto, ponecháme si to v Európskej únii, ten kontrolný rámec, ktorý máme. Navrhujem teda, aby sme postupovali obozretne. V tomto prípade samozrejme autorizácia je podmienená, nie na 12 rokov, ako to dostali veľké spoločnosti. Tu ide o celý rad malých a stredných podnikov a samozrejme e, zahrňa to e, celý rad kontrol a e, ďalších overovaní. Takže asi tak ďakujem. Ďakujem. Chce sa ešte niekto ďalší ujať slova k tejto téme? Ak nie, tak pán Flie z komisie, prosím. Ehm, môžete sa vyjadriť ehm, za komisiu, aké je jej stanovisko? Ďakujem pani e, predsednička, ehm, dámy a páni, vážení poslanci, dobrý deň. My sme e, zobrali na vedomie e, výhrady parlamentu voči oxidu chromového a bude sa o tom teda hlasovať aj na plenárke na budúci týždeň ale návrh uznesenia e, ohľadom e, žiadosti Lenxis, e, o tom sa teraz diskutuje, to sa týka oveľa závažnejšej záležitosti pre európske hospodárstvo. To, ten návrh uznesenia uznáva, že viac než 4 tisíc závodov a tisíce pracovníkov sú vlastne mm, mm, postihnutí alebo mm, E, teda predmetom tejto autorizácie a tá autorizácia by vlastne e, pokiaľ by nenastala, tak by museli podniky prestať používať túto látku deň po rozhodnutí. 100 tisíc e, pracovných miest takto ohrozených, celý dodávateľský reťazec by mohol byť narušený a boli by aj závažné hospodárske a takisto aj sociálne dôsledky okrem iného zatvorenie určitých závodov alebo presunutie do krajín mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Je dôležité poznamenať, že e, tie e, látky, e, ktoré E, vlastne sú upravované e, e, oxidom chromovým. Vlastne tento oxid chromový už neobsahujú, takže môžu byť vlastne dovážené aj z mimo Európskej únie. My sme samozrejme veľmi pozorne posúdili túto žiadosť, vrátane všetkých aspektov, ktoré sú uvedené v uznesení. Napríklad sme si položili otázku, či by sa mala žiadosť e, zamiednú, e, vyhodnotiť vo výbore REACH, e, ešte kým sa predloží ten návrh A. Pri diskusii 27 z 28 členských štátov jasne podporilo návrh autorizovať, povoliť túto látku a napokon sme predložili návrh, ktorý je teraz predmetom uznesenia a na vyjadrenie výboru 24 členských štátov. Je pravda, že mm, žiadosť Lenxis pokrýva celý rad použití, široké spektrum a komisia vykonala dôkladnú analýzu a snažila sa e, obmedziť e, tie povolenia na také využitia, kde e, E, je potrebné e, pokrývanie e, chrómom a žiadne alternatívy nie sú mm, teda dostupné. Takže takto sme to obmedzili, ten rozsah. Návrh uznesenia uznáva, že povolenie je potrebné pre určitých používateľov a vyzýva komisiu, aby takíto používateľia predkladali osobitné žiadosti, ale komisia Ehm, má možnosť len poskytnúť alebo zamietnúť e, povolenie. Nemôžeme e, týmto používateľom poskytnúť nejaké obdobie e, ochranné alebo priebežné alebo predbežné obdobie. Ehm, pokiaľ ide o pigmentáciu, tak bola podrobená kritike tá skutočnosť, že e, sa neinformovalo dostatočne o alternatívach počas verejnej konzultácie a súd takisto jasne povedal, že takéto žiadosti musia byť dobre podložené a nemôžu byť len na hypotetickej povahy. E, v súvislosti s touto žiadosťou Lenxis e, všetky relevantné informácie boli dôkladne analyzované a dokonca aj alternatív, inovatívne technológie, tzv. PVD, e, a ich e, dodávateľia vyzvali komisiu, e, aby poskytla povolenie pre Lanxis a takisto aj žiadosť Dahari, a to na obdobie až 7 rokov. Do tej doby sa napríklad môžu zistiť, aké sú alternatívne technológie, ktoré sú dostupné na trhu. A komisia navrhla poskytnúť eh, povolenie na veľmi krátke obdobie, ktoré sa počas ktorého prebehne preskúmanie a na obmedzený počet aplikácií a pod veľmi prísnymi podmienkami. Tieto podmienky, a to chcem pripomenúť, závisia od presného použitia minimálne 5 až 20 krát eh, prísnejšie sú než eh, tie bežné eh, eh, limity vystavenia pracovníkom. A na záver, komisia je presvedčená, že sme našli, že sa našla potrebná rovnováha v tomto návrhu, ktorá odráža všetky ciele nariadenia REACH. Ďakujem, pán Hoslink. Ja, die Kommission hat ja, hat ja jetzt im Grunde genommen auch gesagt... Äh... Komisia v podstate povedala, že sú problémy, a to môžeme teda potvrdiť, ale nemyslím si, že by sa um, tá e, smernica teraz nejako e, stiahla v rámci toho, v rámci toho rozhodnutia zo, zo 7. marca. Áno, jasné, mohli by sme teraz argumentovať, pani Grosted, a to považujem za trošku zvláštne, že Mm, dobre, teraz keď sa to prieš sa obmedzíme, tak sa to bude produkovať mimo. Toto je najstarší argument, ktorý v, tomto, v tejto oblasti máme. Keď niečo e, zakážeme u nás, tak to budú robiť uh, inde a iní. No, máme jasné predpisy, to je REACH a e, komisia vykladá predpisy REACH dosť, dosť veľkoryso, takže nesmie sa to stať. To je vlastne celý problém. Uh, ktorý spočíva v tom, no dobre, musíme byť reštriktívni, ale je dôležité, že či, či e, to, e, či to pripustím ako e, vesmírnu technológiu, alebo či to pripustím ako ochranný film na, na rúži. Takže dobre, jasné boli aj hlasy proti, aj napríklad Nemecko hlasovalo proti na rade, čo, po, čo, čo považujem za zvláštne. A ale samozrejme, keď povieme, že tým ohrozujeme priemyselný štandard v Európe, to nemôže byť argument, eh, pretože nesmieme torpedovať naše vlastné predpisy, ktoré sme si odhlasovali a stanovali. Takže tu by som povedal, že treba komisiu ešte raz zaviazať, povedať jasné podmienky, jasné alternatívy a pripustiť to teda v oblastiach na použitie, kde neexistuje žiadna alternatíva, ale paušal to uvoľniť do, do pohybu, toto nie je predsa riešenie. Ďakujem. Ďakujem. Takže končíme týmto rozpravu a ďalší bod na programe uh, je hlasovanie. Hlasovanie je však naplánované na 10. hodinu, takže počkajme ešte do 10. hodiny, možno kolegovia ešte prídu v hodinejšom počte. Well, hello everyone. Dobrý deň všetkým. Ešte raz, prosím, usadte sa, aby sme mohli absolvovať hlasovanie. Máme len niekoľko bodov na hlasovanie, všetko to bude elektronické hlasovanie a nie sú to kontroverzné body. Prosím, pripravte si hlasovacie karty. Ste pripravení? Môžeme ísť na to? Najskôr budeme hlasovať o čiastočnej predbežnej dohode, ktorá vyplýva z medziinstitucionálnych rokovaní na tému zriadenia programu pre životné prostredie a ochranu klímy, tzv. program LIFE. Otváram hlasovanie. Okay. We have an abstention from Mrs. Yatamaki. Pani Yatamaki sa zdržala hlasovania. Aha, neporozumíme si, takže hlasujete za dobre. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalší bod. Schválenie návrhu stanoviska po forme listu. Ide o rozpočet na rok 2020, konkrétne ide o mandát na trialóg. Otváram hlasovanie. And it's closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej budeme hlasovať o návrhu uznesenia na tému námietka, ktorá sa týka povolenia pre niektoré použitia oxidu chrómového. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. A týmto sme sa dostali na záver nášho hlasovania. Ale pokračujeme v práci, máme ďalej na programe spoločné verejné vypočutie na tému popierania klimatických zmien spolu s výborom pety. Vypočutie začne o 10.30 v sále 4Q1. Teda prosím všetkých, aby sa presunuli do tejto sály na vypočutie. Ak sa nič nezmení, mala by to byť naša posledná schôdza ešte sme si zarezervovali termín 2. apríla. V každom prípade želám vám všetkým veľa šťastia do nadchádzajúcich mesiacov, do ďalších fáz vášho života.